beginning. I speak in Spanish. Čiem v španielskom jazyku. Buenas tardes, bienvenido. Dobré popoludne, vítam všetkým, ak dovolíte tento bod programu aj nasledujúci. Robíme v spolupráci s delegáciou pre vzťahy s Indiou a budeme mať debriefing o návšteve delegácie v Dili a Jaipure 15. až 18. marca. Táto rozprava je podľa nás veľmi dôležitá, pretože jedna z delegácií Indického parlamentu na čele s pani Sumitra Mahahan je teraz na návšteve v EP. Tieto dve návštevy sú veľmi dôležité, aby sme znovu nastolili a posilnili vzťahy medzi parlamentami po indických voľbách aj po voľbách v EÚ. Chceli by sme aktívne spolupracovať, vychádzajúc zo záujmov našich národov. Chceme spolupracovať v zmysle spoločných hodnôt, hlavne keď čelíme globálnym problematikám. Dal by som slovo pánovi Fan Ordenovi, ktorý je bývalým predsedom delegácie v Indii, aby nás informoval o priebehu návštevy. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne, eh, pán predsedajúci. Máte pravdu v tom, že je tu pani Semitra Mahajan, ktorá je eh, predsedničkou, eh, ktorá predseda dolnej snemovni indického parlamentu a naša delegácia pre vzťahy s Indiou E, bude mať stretnutie s tou indickou parlamentnou e, delegáciou e, vrátania aj predsedajúcej 16. až 18. marca 2015 sme boli na misii v Indii a to po dlhom čase sa realizovala misia do tejto krajiny. A tak ako vyžadujú pravidla EP, trvala misia krátko a bol malý počet e, členov. E, ja som tam bol pani van Neuvenhuizen a pani Gill, dve popredsedničky a tri ďalší členky e, ďalší členovia e, e, našej delegácie, teda celkovo zastúpené štyri politické strany nášho parlamentu. Táto misia bola veľmi užitočná, veľmi dobrá, aby sme to zasadili do kontextu už eh, mm, dlhšiu dobu, niekoľko rokov, nebol žiaden summit EU-India a eh, dohoda o voľnom obchode, bilaterálna dohoda EU a India. Začali sme eh, s rokovaním o tejto dohode pred 7 rokmi. Uviazla tá dohoda a jej rokovania na mŕtvom bode. Dá sa to tak označiť a preto pri plánovaní našej misie sme e, chceli tak e, vybudiť e, nejakú novú hybnú silu vo vzťahoch EU-India a úprimne, úprimne povedajúc, verili sme, že to povedie aj k samitu EU-India 16. apríla. Tak to bolo plánované, teda mesiac po našej misii, že mal byť summit. Aby som to celé skrátil, formálne vzaté indická strana zrušila summit, ale urobili to preto, lebo dospeli e, k názoru, e, že EÚ príliš dlho vajatala s potvrdením tohto dátumu a preto e, sa rozhodli, ako rozhodli. Aj keď pravda je tá, že boli isté dôvody, e, ktoré nás spomalovali e, a bol tam určitý, určitý kontroverzný incident talianských námorných síl, a e, mohli by sme o tom ďalej ešte hovoriť, ale jednoducho takto sa vyvinuli tie vzťahy EÚ a India. E, keď som vycestoval do Indie, nemal som v úmysle rozpitvávať tieto veci, lebo sú to citlivé veci, avšak hneď na začiatku na stretnutia našej delegácie z e, s e, indickou stranou za prítomnosti médií. Prvá otázka, ktorá médiá zaujímala, je, prečo bol zrušený ten summit EU-India. Takže zdá sa, že to bolo ústrednou témou a predmetov ich záujmu. Žiaľ Bohu, bolo to tak. Tak či onak e, napredovali sme v programe nášho stretnutia, mali sme e, E, e, zástupcov EÚ z delegácie, takisto aj veľvyslancov z členských štátov v Dili. E, a ja som sa ich spýtal, či s nimi bol konzultovaný dôvod zrušenia samita a oni dosť roztrpčene museli konštatovať, že E, nie, nemali o tom informácie. Mali sme briefing od týchto zástupcov, ako oni vnímajú vzťahy EÚ, India, ako to vyzerá s vládou pod takto komodio v, potom roku jeho vládnutia. No a potom, ako to vyzerá v jednotlivých regiónoch, bolo konštatované, že je málo e, vedomostí o Európskej únii ako takej. No a potom sme hovorili aj o demografických problémoch e, e, v Indii a v zásade to znamená potrebu vytvárať 1 milión pracovných miest mesačne to len, aby sme trošku kvantifikovali rozsah tých problémov. My sme navštívili dolnú e, e, komoru e, parlamentu, kde som sa vlastne stretol s predsedničkou tejto snemovne a odovzdal som jej pozvanie, no čo teda reagovala a zajtra tu bude. Navyše, pokiaľ sa nemýlim, je dohoda týkajúca sa vytvorenia takej parlamentnej e, skupiny priateľstva India-EU práve na pôde Dolnej snemovne. Okrem toho e, sme sa stretli so, e, s členmi trholého výboru, ktorému predseda Saši Terol možno ho poznáte, to je zástupca generálneho tajomníka OSN. On teda stojí na čele tohto, e, tohoto trvalého výboru pre zahraničné vzťahy e, Indie. No a potom sme mali stretnutie s ministrami indickej vlády. A prichádzali postupne do Dily, mali sme uh, E, stretnutie. Bol tam pán Najdu, ktorý má na starosti e, rozvoj vidieka, e, riešenie chudoby, potom Katkari, ktorý je ministrom dopravy, vrátane lodnej dopravy. To sú teda všetko dôležité sektory z hľadiska investícií, z hľadiska potenciálu spolupráce pre e, západné firmy Potom sme stretli, sa stretli e, Vijaya Kumara Sinka, ktorý je štátnym tajomníkom pre medzinárodný rozvoj, ktorý e, vyjadril veľmi pozitívne stanovisko k prehlbeniu vzťahov. Potom sme hovorili s so zástupcom štátneho poradcu pre problematiku národnej bezpečnosti. V tomto kontexte som som hovoril o určitých e, krokoch podniknutých v boji e, proti, e, proti mm, falšovaniu a pre teda tzv. pirátske operácie. Podľa e, ich názoru e, vlastne tieto kroky e, zasiahli až príliš ďaleko na východ, do, dokonca až do teritoriálnych vôd Indie. Teda rečník má na mysli skutočné pirátstvo na mori. My sme navštívili aj Európske centrum pre biznis a technológie a obchod a technológie a e, tam e, sa zaoberá aj takými veciami vecami ako e, čistenie odpadových dvod, ochrana životného prostredia, čisté ovzdušie. Takisto sme boli informovaní o, o, o aktivitách humanitárnej organizácie, vo mnohých častiach Indie. Hovorili sme aj so zástupcami podnikateľského sektora, bolo to počas obeta vrátanie Federácie Indickej obchodnej komory a takisto hovorili sme so zástupcami významných indických firiem. Hovorili sme na stretnutí o o problémoch, s ktorými sa potýkajú. E, takisto sme sa stretli s so zástupcami občianskej spoločnosti. Zastúpenie bolo hojné, samotné stretnutie však bolo pomerne krátke. Oni nám prezentovali problémy, s ktorými sa potýkajú, narážajú na istý tlak a e, isté obmedzenia ich aktivít. E, treba si však uvedomiť, že mnohé z týchto E, subjektov sú skôr pôsobia v oblasti e, obhajovania určitých e, politických prechmatov a teda nejde len čisto o humanitárnu činnosť. Chceli sme navštíviť chceli sme navštíviť nejaký indický štát, ktorý má BGP vládu. Najbližší bol Rajasthan. Navštívili sme teda Jaipur poznám tam hm, ich teda hm, hlavného e, ministra a hovorili sme aj e, e, akoby hovorili sme aj hm, s predsedom Radžistánu a navštívili sme v Džajpure závod JCB. JCB je britská firma, ktorá je veľmi podnikateľsky úspešná v Indii. Majú výrobné závody. A čo bolo veľmi zaujímavé, je, ako zaškolujú mladé indické ženy zo skutočne chudobných vidieckých oblastí Indie. Na, na, e, boli zaškolovaní e, v mnohých e, Eh, výrobných operáciách. My sme napríklad videli zváranie. Eh, boli sme aj v Centre pre ekonomiku a eh, priemysel a ochranu životného prostredia. Teda boli to veľmi nabité dni, plné stretnutí a informácií a môžem konštatovať, že sme pobadali mnoho pozitívneho pokroku. My sme si aj ozremili veci týkajúce sa samitu EU-India. Bol vytýčený nový dátum v novembri tohto roku a a ako bolo povedané, predsednička dolnej snemovne je tu v Bruseli budeme mať s ňou zajtra stretnutie. Čiže toto, e, táto misia bola dobre načasovaná, rozhodne užitočná. Ďakujem pekne za vaše vysvetlenia. Skôr než začneme s rozpravou, dal by som slovo podpredsadničke delegácie Nine Jill. Nech sa páči. Thank you. Ďakujem. Ja plne súhlasím e, e, so všetkým, čo povedal e, šéf našej delegácie. Predovšetkým to, že to načasovanie bolo veľmi dobré. Takže hovorila som do zlého mikrofónu, to načasovanie bolo veľmi dobré, ale tak ako Jeffrey poznamenal, na škodu veci bol to zrušenie samitu teda my sme dorazili do Dili v chvíli, kedy zapadli do seba viaceré nepríjemné okolnosti, takže bolo potrebné eh, širšie vysvetľovanie. Je nutno mať na zreteli, že tento dialog a vôbec návštevy Indie boli dlho odsunuté do pozadia a mám, mám na mysli nielen samotná komunikácia na úrovni parlamentov, mám na mysli napríklad aj summit. Verím teda, že naša misia, ako aj, ako aj e, recipročná návšteva predsedničky Dolnej snemovne, bude e, takým odštartovaním e, vzťahov s Indiou na vyššej úrovni e, predseda Európskeho parlamentu avizoval, že plánuje návštevu Indie budúci rok. Ako som už konštatovala e, do obeda pri rokovaní s vysokou predstaviteľkou EÚ. Musíme sa zamyslieť nad tým, čo chceme preberať e, pri stretnutí s Indiou, e, ktoré dimenzie vzťahov s Indiou chceme prioritizovať, prioritizovať vzhľadom na vývoj v Ázii. Musíme mať jednoznačnú stratégiu a pridržať sa jej. Ako už povedal e, predrečník, nedá mi nepoďakovať sa e, e, tým, ktorí zostavili program pre zastúpenie EP. Veľmi sa mi páčilo to stretnutie na úrovni Európskeho centra pre eh, mm, ekonomiku a rozvoj. Ja som pred niekoľkými rokmi bola priamo na mieste, keď sa započala činnosť tohto strediska a prináša to ovocie eh, eh, napríklad za môj domovský režim West Midlands tam je mnoho malých stredne veľkých podnikov, ktorí sa snažia nadvezovať obchodné kontakty s Indiou. Chcem sa poďakovať aj sekretariatu a e, samozrejme ďakujem e, vedúcemu šéfovi našej misie za úspešnú misiu. Pán Kan má slovo. Ďakujem, pán predsedajúci nebol som v tejto tejto delegácie. Dúfam, že na budúce ma tam zoberiete, lebo veľmi rád by som chcel navštíviť Indiu a vítam e, informácie, ktoré sa mi dostali. Nie sú žiadne pochybnosti o tom, že India je pre nás dôležitá, že musíme mať veľmi pevné vzťahy s Indiou. Je to dôležité aj pre Európsky parlament a preto sa pripájam ku kolegom. E, treba využiť túto dynamiku a musíme sa venovať viacerým záležitostiam. E, žijeme v globálnom svete, čím budeme mať pevnejšie vzťahy, tým e, to bude pre nás e, všetkých osožnejšie. Ďakujem. Keďže nie sú žiadne ďalšie žiadosti o slovo, tak ideme na ďalší bod programu a to je Prezentácia štúdie na tému hodnotenie strategického partnerstva EU-India, potenciál na jeho oživenie a e, môžeme privítať pána Golšana Sahdevu, ktorý je vedúcim Centra pre európske štúdie Fakulty medzinárodných štúdií Jawaharlal Nehru a e, v Indii. Ako sme povedali v predchádzajúcom bote, je to ten správny moment, kedy sa venujeme e, vzťahom s Indiou a tiež odporúčaniam pre lepší rozvoj vzťahov EU-India. Náš výbor si želá posilniť túto asociáciu, ktorá začala v roku 2004 a samozrejme s radosťou si vypočujeme názory externých odborníkov. Bola e, vypracovaná štúdia, majú ju poslancovia k dispozícii. Ďakujeme pánovi Sahdevovi a dávam vám slovo na prúžine 10-15 minút another. Ďakujem pekne, pán predsedajúci ctení e, e, poslanci, členovia výboru pre zahraničné záležitosti a členovia parlamentnej delegácie pre vzťahy s Indiou, vaše e, excelencie, dámy a páni. Je pre mňa veľkou cťou, že môžem e, e, diskutovať s vami o výsledkách tejto štúdie a ďakujem vám za to, že pred niekoľkými mesiacmi ste ma požiadali o prípravu štúdie o strategickom partnerstve medzi Indiou a EÚ a, by som sa vedel k potenciálnemu ďalšieho vývoju. Keďže mám k dispozícii iba 10 minút, dúfam, že ste e, mali príležitosť sa oboznámiť so štúdiu, takže veľmi stručne poviem o hlavných záveroch a keď zostane nejaký čas, môžeme o tom diskutovať. Ak sa dívame na vzťahy Indie s Európou, e, E, siahajú ďaleko do, e, do minulosti. Mali sme spojenie pred koloniálnym obdobím, počas koloniálneho obdobia a vieme, čo sa stalo po získaní samostatnosti Indie počas studenej vojny, počas hnutia nezúčastnených E, India bola e, v tom čase blízka s e, Sovietským zväzom a naše interakcie boli obmedzené s Európou. Napriek tomu mali sme bilaterálne vzťahy s dôležitými krajinami z Hejza, ale potom v 90. rokoch globálny pohľad na demokratický multipolárny pohľad sa viac podobal pohľadu únie a vznikala v Ázii nová hospodárska bezpečnostná architektúra a Európa sa rozhodla, že e, treba posilniť e, interakciu s Indiou, pretože v opačnom prípade e, význam Unie v Ázii by nebol taký významný. Situácia sa začala hýbať v 90. rokoch, potom sme mali samity, spoločné akčné plány, mali sme bilaterálne rokovanie, revidovali sme akčné plány. Ak sa pozrieme na akčné plány a revidované akčné plány, zistíme, že tam e, sú dané dohromady viaceré záležitosti, kde súhlasíme napríklad politická spolupráca, je tam takmer všetko, e, je tam e, kultúra, Mm, ekonomická e, politika, príslušný dialog a spolupráca. Všetko, čo má význam, je prítomné. Energetika, finančné vzťahy, obchod, e, colná správa, ako aj rozvojová spolupráca, ďalej e, mm, obchod a investície E, máme e, vzájomne odsúhlasené záležitosti. V roku 2008 sa e, to doplnila podpora mieru, komplexná bezpečnosť, dlhodobý rozvoj, kontakty medzi ľuďmi. To znamená, že jeden aj druhý partner sa dohodli takmer na všetkých otázkach. Avšak od roku 2009 predovšetkým tento vzťah stráca na dynamike Jednak e, je tu e, zablokované rokovanie o bilaterálnom obchode, dochádza k spomaleniu globálneho hospodárskeho rastu. Niektoré e, európske krajiny sú postihnuté krízou a v ostatných rokoch mali sme politickú paralýzu v Indii. Takže aké máme nové e, príležitosti aj v Indii, aj v Unii, máme e, nové vedenia a e, natiskajú sa nové e, e, príležitosti. Máme však predovšetkým veľký, veľkú hospodárskú e, výmenu. Unie je najväčším obchodným partnerom Indie a pomoc e, e, a investícií z Unii je väčšia ako, je väčšia ako z Číny a Spojených štátov asi 50 e, vedeckej technickej spolupráce e, prípada na členské štáty únie a Európska únie je dôležitou destináciou pre cezhraničné investície indických podnikov. Takisto sa posilne spolupráca v oblasti výskumu a vývoja. Takže obchodovanie e, tovarom a službami narastá v absolútnom vyjadrení ale ak sa pozrieme na naše údeje počas ostatných 15-20 rokov, e, e, ako podiel na našom obdo- e, obchode Európska únie klesá. Čiže v absolútnom viedrení to sa zvyšuje, ale v relatívnom viac vyvieme obchod s Čínou, juho-východnou Áziou. Sú tu aj nové príležitosti Ekonomické otázky sa stávajú prioritou a keďže Európska únia je dôležitým ekonomickým partnerom, eh, nová vláda eh, vyhlasila nové iniciatívy, eh, projekt pre rieku Gang a myslím si, že členské štáty únie môžu sa stať dôležitým partnerom v oblasti obrany, bezpečnosti. E, Skutočné partnerstvo ešte e, nevzniklo. Na rozdiel od strategického partnerstva s Ruskom a Spojenými štátmi, e, Indie ešte si neuvedomila význam Európskej únie v novej bezpečnosti architektúry Ázie. A to súvisí so súčasnými diskusiami ohľadom našej zahraničnej politiky Myslím si, že transatlantické partnerstvo poskytne nové príležitosti v oblasti bezpečnosti a obrany. Máme priame kontakty s významnými členskými štátmi. Napríklad prednedávnom sa rozhodlo o nákope e, stíhaček Rafale a to bude mať dôležitý význam, e, e, takisto dôraz E, Spojených štátov a asertivita Číny e, e, sú veľmi dôležité v tomto smere a Indie sa môže stať e, kľúčovým partnerom v oblasti námornej bezpečnosti. V oblasti boje s terorizmom e, bude e, pokračovať spolupráca. To bude zavisiť od e, e, vzájomného vnímania. V každom prípade e, Ehm, musíme hľadať e, zhody e, v prípade dohovoru e, o boji proti ter- terorizmu v oblasti nešírenia zbraní hromadného ničenia. Myslím si, že je dôležité podporiť snahu Indii pokiaľ ide o exkluzívny jadrový režim, vasenárske mechanizmy a činnosť austrálskej skupiny. E, v každom prípade e, tam môžeme hovoriť o strategickom partnere. Iba Spojené, štá, e, Spojené kráľovstvo, e, Francúzsko, Nemecko majú členstvo v tejto skupiny. Môže India zahrať nejakú úlohu v ukrajinskej kríze? Ukrajinská kríza nemá priamy dopad na Indiu, ale v dôsledku tejto krízy Rusko sa približilo Číne a to už má dlhodobé dôsledky pre Indiu. E, stanoviska New Delhi e, do určitej miery podporuje Rusko, ale e, myslím si, že môžeme preskúmať možnosť nášho sprostredkovania ukrajinskej krízy v otázkach globálneho riadenia a správy mechanizmus dialogu ešte neudzerkadli rozdiel vo našom vnímaní a tu by sme mohli prehlbiť náš dialog v otázke energetickej bezpečnosti a obnoviteľných zdrojov, i keď vzniká dojem, že medzi Indiou a Úniou e, sú rozdielne názory. E, Podľa mňa je to potenciál pre ďalšiu spoluprácu, pretože snažíme sa diversifikovať zdroje dodávok energie a je to možnosť pre spoluprácu najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov pretože nová vláda rozbehá e, nový program solárnej a inej alternatívnej energie. Spolupráca e, v oblasti e, občianskej spoločnosti. V Indii máme viac ako 2 milióny mimovládnych organizácií. Mnohé z nich udržovajú vzťahy so svojimi protiežkami v EÚ a do určitej miery e, e, pomáhajú e, e rozptýlovať znepokojenie obyvateľské e, klimatické zmieny ľudských práv a, a podobne. Ale keďže bilaterálna pomoc Indii e, klesá a vznikajú určité podozrenia na strane indickej vlády, tieto vzťahy môžu byť podrobené určitému napätiu v oblasti rozvoju spolupráce. Indie je dôležitým Eh, subjektom eh, eh, poskytujeme asi 11 miliard viac ako 60 krajinám. Sú tu projekty v juhovýchodnej Ázii, v Afrike. Európska únia a Indie by mohli spolupracovať v Afganistane, Mianmare, Strednej Ázie a v Afrike. Najmä v Afganistane Únia a Indie by mohli spolupracovať India vyhlasila, že nemá žiadnu e, e, stratégiu odchodu, takže môžeme e, mať regionálnu spoluprácu, posilnenie kapacitu v oblasti školstva, decentralizácie. V otázke ľudských práv India má demokratické zriadenie a veľmi citlivo vníma porušenie ľudských práv. Myslím si, že najlepšou stratégiou by bolo rozšíriť súčasný dialog Niektoré bilaterálne problémy ovplyvňujú vzťahy medzi Úniou a Indiou. Stabilné a strategické vzájomné pochopenie a spolupráca e, sa rieši predovšetkým na bilaterálnej úrovni a v prípade, že sa to nedarí, to sa posúva e, na úroveň Európskej únie. Týka sa to e, napríklad talianského problému v oblasti E, e, e, námornej. A mm, nechceme však pripustiť, aby nejaké hľadisko dominovalo celkovým vzťahom. Treba okamžite rozbehnúť rokovania po BTIA, treba začať dialog o Afganistane, námornej bezpečnosti, rozvojovej spolupráci Afriky a Blízkom východe a treba e, e, posilniť účinnosť týchto mechanizmov a India musí investovať viac finančných a ľudských zdrojov. Európska únia by mohla e, poskytnúť Indii status, ktoré umožní bezpečné spracovanie údajov. Ehm, niektoré vyhlásenie Indii umožňujú získať exkluzívny jadrový režim, a e, myslím si, že e, e, pravidelné samity sú veľmi dôležité z hľadiska zabezpečenia stabilného partnerstva. Ďakujem. A teraz pán Van Orden ako prvý má slovo v tejto diskusii. Uh, uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. A ďakujeme vám, pán profesor sa veľmi zaujímavý úvod a samotnú štúdiu. Nevedel som ani o tom, že táto štúdia sa objednala, realizuje. Je to e, e, zaujímavé hľadisko na činnosť e, výboru, ale že na prípade to nemyslím ako kritiku na vašu adresu. Teším sa na možnosť oboznámiť sa podrobne s touto štúdiou. Mal by som niekoľko otázok spomenuli ste, zdôraznili ste najmä na konci potrebu E, znovu rozbehnúť FTA. Nemohli by ste spresniť, prečo si myslíte, že na indickej strane e, e, je tu určitá neochota, pochybnosti. Ani jedna, ani druhá strana nebola príliš nadšená z hľadiska napredovania v otázke voľného obchodu. Ako to vysvetľujete na strane Indie? Keď som bol v Indii, niekto mi povedal, že z časti to súvisí s e, negatívnymi skúsenostiami, ktoré Indie získala z, e, e, po uzatvorení FTA s Južnou Koreou. Neviem, či máte na to nejaký názor. Druhá otázka. Či model Európskej únie sa vníma v Indii e, s nejakým nadšením ako určitý vzor e, regionálnej spolupráce v Južnej e, Ázii. Prepačte. Ak áno, myslíte, že stále e, e, sa pridržuje rovnakého názoru v Indii? Ďakujem. Pani Gill. Ďakujem, pán predsedajúci. A ja chcem nadviezať na otázku FTA. Ako e, prekonať e, e, e, túto situáciu v slepej uličke? Nazdávate sa, že sú určité e, oblasti, kde by sme mohli jednoduchšie e, dosiahnuť e, nejaký pokrok. Či ste zistili vo vašej štúdii nejaké oblasti, že by sme to vedeli v parlamente nastoliť? Tiež ma zaujala vaša e, poznámka ohľadom e, blízkosti Indie a Ruska. Ako by ste umiestnili e, vzťah v súčasnosti medzi Indiou a Ruskom? Domnievate sa, že vzhľadom na to, čo sa deje v našom východnom susedstve, to môže ovplyvniť vzťahy medzi Úniou a Indiou, najmä vzhľadom na napätie vnútri a okolo Ukrajiny Ďalšia možnosť, ktorú by som chcel preskúmať spoločne s vami v otázke globálneho e, riadenia e, e, v súvislosti s tým, že Indie spolu stanovuje nové pravidla medzinárodných financií a nepochybne Indie bude zohrávať dôležitú úlohu v BRICS a ďalších formáciách vzhľadom na to, že Svetová banka a MMF majú dôležitú úlohu v Indii. Ako e, si e, predstavujete ďalší vývoj týchto vzťahov? najmä e, vzhľadom na to, že šéf Centrálnej banky Indie sa bude snažiť nahradiť Kristín Lagarde na poste šéfky MMF. E, e, bolo by zaujímavé zistiť, ako to bude fungovať. A pokiaľ e, ste prednedávnom posilnili vzťahy s Japonskom a vedete dialog s Čínou na rôznych úrovniach. domňovate sa, že aj Európska únia má tu nejakú úlohu v tejto súvislosti? Ďakujem pekne, pán Kan. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán profesor, za vaše vystúpenie. Veľmi zaujímavé a poučné. Rád by som nadviazal na oblasť, e, ktorej sa dotkol e, jeden z predrečníkov v kontexte Južnej Ázie. Spomenuli ste e, Afganistán a túto spoluprácu. Pokiaľ ide o vzťah medzi Pakistanom a Indiou, dávate nám nejakú nádej? A ja som chcel položiť otázku v súvislosti so vstupom Indie do šankajskej skupiny či asociácie spolupráce. Ako to vidíte v súvislosti e, s vzťahmi medzi EU, USA, vzťahom vzhľadom na to, že USA je ako globálna mocnosť a aký je postoj k rozvíjajúcim sa ekonomikám? Ešte mm, jedna poznámka v súvislosti mm, s rozvojovou problematikou. Už som dvakrát počul e, z úst vysokých e, ruských predstaviteľov, že v e, dôsledku európskych sankcií voči Rusku uvažujú o alternatívnych, menej demokratických, viac autoritárnych pomeroch Napríklad aj táto šanghajská e, organizácia spolupráce snaží sa konsolidovať BRICS. To je trošku uh, sporné, pretože aj India a Brazíl sú demokratickými štátmi, ale India, Čína, Južná Afrika, Brazília a Čína by mali vytvoriť nejaký uh, politický uh, E, zhluk e, rozbehnúť aj investičnú banku. Dávate tomu nejaký nádej, alebo naopak e, Rusko sa snaží vylakať západ. Ja si neviem predstaviť, ako títo krajiny môžu mať niečo spoločné, predovšetkým nie India a Čína. Keďže nemáme žiadne... Ak nie sú ďalšie otázky, tak nám vám možnosť odpovedať. Ďakujem veľmi pekne za všetky veľmi zaujímavé a užitočné otázky. Ja by som sa pokusil ich e, zaskúpiť do niekoľkých kategórií. Jednak e, e, niektoré súvisia so slobodným e, voľným obchodom e, s Ruskom alebo s Úniou ako modelom regionálnej spolupráce. E, pre Indiu a príslušný región. Takže najprv Európska únia ako určitý vzor. Áno, Európska únia sa vždy vnímala ako vzor nielen pre Indiu a Južnú Áziu, ale pre celý svet. Mnohí sa snažili e, kopírovať a obdivovať skúsenosti Európskej únie, ale domnievam sa, že v súčasnosti to, čo sa deje, spochybňuje takúto predstavu. Lebo pozrime sa, čo sa deje na Ukrajine. Do určitej miery to uh, spochybňuje uh, schopnosť Európskej únie uh, z hľadiska presadzovania regionálnej spolupráce v v blízkom susedstve a širšom susedstve, pretože to, čo sa deje na Ukrajine, podľa mňa je uh, výsledkom konkurencie, regionálnej eh, konkurencie zo strany Ruska a EÚ. Každá eh, skupina sa snaží podporiť regionálnu integráciu iným spôsobom a vidíme, k čomu to, eh, ako to vyústilo na Ukrajine. Stratila svoje územie, a zahynuli tisícky ľudí, nevieme, ako to dopadne. Čiže európsky model regionálnej spolupráce, pokiaľ ide o ostatné krajiny, to sa bude spochybňovať vrátanie Indie a myslím si, že e, atraktivita sa e, tohto vzoru zmenší. Prečo treba znovu naštartovať FTA a či nemôžu sa zopakovať problémy? Je pravda, že partnerstvo medzi Úniou a Indiou je podstatne e, širšie a hlbšie ako FTA a nesmeme to ponechať iba na dohody o voľnom obchode. Na druhej strane zásadom, základom partnerstva je ekonomika. A prečo sa to stráca, prečo to stratilo na dynamike? Pretože jedna druhá strana eh, očakávala, že niečo sa udeje v roku 2009 až 2010. To sa nestalo z viacerých dôvodov. Eh, tu môžu byť aj technické problémy na jednej druhej strane, ak to necháme na byrokratov, hm, nikdy ešte. Čiže potrebujeme určitý politický tlak z hora na jednej na druhej strane a myslím si, že treba alebo dá sa vyrobiť niečo ešte do ďalšieho samitu. Nemusíme mať komplexnú dohodu medzi Indiou a Úniou, ale dokonca ak budeme mať nejakú rámcovú dohodu, to tiež e, e, posilní dynamiku našich vzťahov. E, a z politického hľadiska si myslím, že je to eh, dôležitejšie a môžeme dúfať, že v Indii takýto politický tlak, najmä keď pán Modi zdôrazňuje ekonomickú agendu, to sa môže stať. India a Rusko Ako už som uviedol vo svojom e, vystúpení, to, čo sa udialo na Ukrajine, nemá priamy vplyv na Indiu. Ale ak sa na to pozrieme zo širšej perspektívy, e, Rusko e, sa spája s Čínou a pre Indiu to je veľmi významný prvok z dlhodobého hľadiska. A reagujem na poslednú otázku. India alebo Čína a všetko, čo sa deje v súvislosti s Indiou, Čínou, eh, BRICSom, to sa nestalo eh, iba v dôsledku ukrajinskej krízy. India a Čína sa začali zbližovať koncom 90. rokov, o BRICSe sa hovorí už viac rokov. Ale v súčasnosti Rusko sa snaží využiť tieto platformy v situácii eh, vlastnej izolácie, snaho izoláciu Ruska. Rusko sa snaží využiť všetky fóra, a je tu možné, že aj Indie, aj Pakistan sa stanú e, členmi nejakej takej formácie. Aj premiér Modi navštevujú všetky republiky Strednej Ázie. Takže v euroazijskej oblasti Indie sa veľmi angažuje. Nejde iba o vzťahy so Spojenými štátmi alebo inými regiónmi. To sú všetko veľmi dôležité partnerstva. Či už ide o ruské alebo americké partnerstvo, alebo partnerstvo s Európou, Japonskom. Počas e, uplynulých 15-20 e, rokov nemali sme nikdy tak dobré vzťahy so všetkými významnými mocnosťami a najmä vaša otázka ohľadom vzťahov medzi Indiou a Pakistanom. No, máme mm, ďaleko siahle dejiny, mali sme e, e, vrcholy a pády. Ja som e, pôsobil niekoľko rokov v Pakistane a domnievam sa, že je to obrovský potenciál v, tej, v tomto regióne. Iba náš obchod s e, Pakistanom, e, Iránom, Afganistanom predstavoval 130 miliard, keďže e, pakistánska hranica bola zatvorená, museli sme to prepravovať námornou cestou. Všetko, čo ide do Iránu, Afganistanu, do Strednej Ázie, Turecka, to je viac ako 100 miliard E, e, e, obchodnej výmene, ktorá prechádza týmto regiónom. Čiže potenciál je obrovský a politické problémy vždy ale mm, mali príjm. Treba však stále opakovať, aké sú tu obrovské príležitosti, ako veľa strácame a je tu možné, že politické vedenie jednej druhej krajiny si to uvedomia a myslím si, že aj v Indii, v Pakistane vlády sa snažia e, e, presadzovať predovšetkým politickú, e, ekonomickú agendu a dúfam, že situácia sa skôr vo vzťahu medzi Indiou a Pakistanom zlepší. Pokiaľ ide o Čínu, Myslím si, že je očividné, že ekonomická a bezpečnostná architektúra, ktorá vzniká v Indii, e, na rozdiel od Európy e, e, je tu, kde tu už je ekonomická integrácia a NATO sa stará bezpečnosť. V Južnej Ázii tam budú stále určité pnutie, ale E, e, bezpečnostná architektúra predsa len e, vzniká a Čína, India a Japonsko budú zahrávať dôležitú úlohu. Spojené štáty, Rusko, Európska únie a členské štáty únie by tiež chceli zahrávať dôležitú úlohu. Ale ako som povedal vo svojom vystúpení, Indie si vie predstaviť určitú úlohu ako čas prezidenta Obamu v Indii sa podpísal dokument ohľadom Indického a Tichého oceánu, takže je tu jasné pochopenie, že Indie a Spojené štáty môžu spolupracovať aj v Ázii a je to aj určité ale e, e, do určitej miery Indie e, si ešte nevie predstaviť, akú úlohu bude zohrávať EÚ v hospodárskej a bezpečnostnej architektúry Ázie. V Ázie európske krajiny majú významné ekonomické partnerstvá, ale akú strategickú úlohu budú zohrovať stále ešte nie je jasné pre našich e, e, tvorcov politiky. Nevedie si predstaviť, do akej miery Európa môže byť dôležitá e, v Ázii a preto aj naše partnerstvo a spolupráca v tejto oblasti je pomerne slabá. Ďakujem pekne. Neviem, či ešte niekto z delegácie by si želal vystúpiť. Ak tomu tak nie je, tak by som sa rád poďakoval pánovi Sardevovi za jeho prácu. Ešte jeden rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa rád spýtal nášho váženého hostia, aké vzťahy máte s Talianskom a čo sa stalo s tými talianskými námorníkmi, ako sa to vyriešilo, aké to môže mať eventuálne dopady. Vstúpenie bez mikrofonu. Uh, particularly on this najmä pokiaľ ide o talianských námorníkov. Myslím si, že došlo k e, veľmi nešťastnému incidentu vo vzťahu medzi Indiou a Talianskom. E, e, máme inak veľmi dobré vzťahy medzi našimi krajinami, ale v dôsledku tohto incidentu podľa mňa myslím si, že ani India, ani Taliansko to neriešili optimálnym spôsobom z tohto sa stala politická otázka v Indii, najmä súčasná vládna strana v opozícii E, e, najmä e, hovorila o, o tali, e, talianskom pôvode pani e, Sony Gandhi. A sa to nejako zbytočne nafúklo v tomto prípade a myslím si, že by bolo rozumné, keby obidve vlády sa pokusili o politické urovnanie. E, v indickej tlači sa človek e, dočíta, že e, súčasná vláda, pán Modi, častokrát to kritizoval, keď bol v opozícii, ale v súčasnosti sa snaží to vyriešiť. Ale Európsky parlament schválil určité uznesenie, boli tam aj ďalšie udalosti a v najvyššom e, súde Indii e, to sleduje a aj jeden námorník žije e, v talianskom veľvyslanectve v New Delhi, druhý už je v Taliansku. Takže súd ešte stále nerozhodol, ale na nešťastie tento prípad začal nepriazňou vplyvňovať širšie e, e, vzťahy medzi Indiou a Európskou úniou alebo Talianskom. Stále si myslím, že to treba e, vyriešiť politicky. Aj vo svojej štúdii mám jednu stranu venovanú e, tejto záležitosti. Myslím si, že e, E, vedúci predstavitelia Únie a, alebo Talianska a Indie sú dostatočne vyspeli na to, aby to politicky vyriešili. Ďakujem veľmi pekne za vašu prácu. Ďakujeme aj za prezentáciu vašej štúdie a ďakujeme aj predstaviteľom delegácie s e, Indiou. Za nás informovali o návšteve. Teraz urobíme krátku pauzu do 17. a potom sa budeme venovať debriefingu ESV, čo samite EU-SELAC.

Buenas tardes. Dobre popoludne, kolegovia. Budem hovoriť po španielsky. Začneme s posledným bodom programu dnešného parlamentného výboru. Je to v spolupráci s delegáciou pri Eurolatinsko-americkom parlamentnom zhromaždení. A je tu pán Leffler, ktorý nás bude informovať o samite EU-SELAC. 10. až 11. júna bol druhý summit EU-SELAC boli tam pani predsedovia Tusk a Korea z Ekvadoru. Členské štáty EU a CELAC predstavujú tretinu krajín na svete a sú významnou kritickou masou, aby sa mohli venovať významným problémom. Dva dní diskutovali o spoločných témach záujmu klimatické zmeny alebo rozvojový program po roku 2015. Dosiahli sa určité dohody spolupráca v krízových e, situáciách. A odporúčilo sa, aby e, sa teda rozvíjali odporúčania týchto, e, z týchto stretnutí. Pán Leffler, boli by sme radi, keby ste urobili rezume toho, aké boli teda hlavné závery tohto samitu ako by sa mala realizovať spolupráca s našimi partnermi v Selaku, z čoho sa môžeme použi- e, poučiť a aké ďalšie kroky by sme mali prijať. Ďakujem pekne za e, pozvanie e, a za možnosť debriefovať vás na tému samitu, ktorý sa konal pred približne týždňom. Celkovo vzaté môžeme konštatovať e, e, spokojnosť s výsledkami samitu aj napriek určitým problémom sa nám podarilo dosiahnuť e, ciele vytýčené v rámci samitu. Ide o tri pelie politický dialog, ekonomické vzťahy a potom e, prehlbenie spolupráce. Ako viete, boli prijaté dve deklarácie. Jedna kratšia politická deklarácia týkajúca sa partnerstva e, pre ďalšiu generáciu a už druhá deklarácia, tzv. bruselská, e, ktorá pokrývala viaceré dimenzie nášho dialogu teda e, e, dialógu medzi EÚ a krajinami celakú. No a okrem toho sme e, schválili aktualizovaný akčný plán. Tým sme prehodnotili a aktualizovali existuje kapitoly a dopridali sme dve. Išlo o vyššie stupeň vzdelávania a potom druhá téma bezpečnosti, aby sme e, poukázali na význam, ktorú prikladajú obidve strany tejto téme v budúcich rokoch. Ďalej, e, dovolím si tvrdiť, že sme výrazne e, pokročili v tzv. choreografii samitu. Ide o to, že všetci aktéry prípravných podujatí, či už išlo o parlamentné zhromaždenie EULAK, až po o obchodné združenia, až po organizácie občianskej spoločnosti, akademici, mládež, všetky zložky priamo e, predložili lídrom e, závery, e, ktoré vzýšli z ich podujatí, z ich prípravných rokovaní. To je veľmi dôležitý aspekt. Takto sa nám podarilo podchytiť čo najväčší, najväčšie spektrum aktérov e, v týchto oboch regiónoch. Ak dovolíte, aspoň e, stručne uvediem závery v tých troch oblastiach e, dialog, ekonomické vzťahy a regionálna a medzinárodná spolupráca. Čo sa týka toho prvého dialogu, politického dialogu konkrétne, na jednej strane Po tej vecnej stránke tá deklarácia obsahuje jasný jazyk, tý, ktorý sa týka klimatických zmien agendy po roku 2015 a hovoríme o e, výzvach, pre ktorými stojíme v rámci obchodovania s drogami, zakázané drogy, e, ktoré budú témou e, mnohých konferencií a samitov v multilaterálnych formáciách. No a a to veľmi leží na srdci EÚ a mnohých e, našich e, latinskoamerických partnerov. Po druhé, bola vyjadrená silná podpora či zo strany krajín Selaku, tak aj zo strany EÚ e v prospech mierového dohodu, mierovej dohody medzi e, e, guerilla Falk a kolumbijskou vládou. No a samozrejme vola, vola zo strany EÚ zostaviť akýsi e, e, pomo- pomocný e, fond, ktorý by zasiahol, až bude takýto, takáto mierová dohoda na mieste. Ďalej sme sa dohodli, že mať summit každé dva roky nepostačuje, preto ministri by sa mali stretávať priebežne, strednodobé stretnutia aby sme vyhodnotili plnenie cieľov vytýčených na ostatnom samite. Prvé e, najbližšie stretnutie tohto druhu, e, ktoré avizovala avizovala Dominikánska republika, ktoré bude predsedajúcou v rámci o budúci rok a bude aj teda hostiteľom takéhoto zasadnutia. Budeme preberať e, princípy ciele e, e, nášho biregionálneho dialogu. Ak hovoríme teda o vzťahoch medzi krajinami Selaku a EÚ, tak summit bol skvelou príležitosťou na, na opätovné naštartovanie eh, investičnej a, a eh, rozvojovej agendy a takisto sme sa dohodli na mnohých princípoch, ktoré by eh, mohli tomuto napomôcť. Hovorili sme o vytváraní stabilných regulačných rámcov, ktoré by zabezpečili právnu istotu pre ekonomické subjekty. E, opätovne sa vyjadrila podpora multilateralizmu, čiže hovorili sme o období po konferencii v Riu a Hovorili sme o rozvojom kole po Dohe a vlastne mám na mysli desiatú ministerskú konferenciu, ktorá e, sa bude konať na jeseň tohto roku. Hovorili sme o význame obchodu a investícií e, v prospech udržateľného rozvoja e, Latinskej Ameriky. A v podstate hovorili sme o potrebe presadzovať sociálnu zodpovednosť E, firiem. No a v neposlednom rade sme sa dohodli na tom, že bilaterálne obchodné a investičné dohody medzi EÚ a krajinami e, Selaku predstavujú základný stavebný kameň e, v rámci celkového snaženia podporiť e, sociálny a ekonomický rozvoj štátov a regiónov Latinskej Ameriky a Karibiku. Osobite sme sa dotkli e, pokračujúcim rokovaniam EU-Mercosur s tým, že boli vyjadren, vyjadrená e, neutichajúca podpora krajín Mercosur postupovať jednotne a v snahe dosiahnuť do konca tohto roka takú pozíciu, ktorá nám umožní eh, vymeniť si teda názory, ponuky a odpichnúť sa ďalej. Uvažovalo sa o začlenení Ekvadoru do viacrannej dohody, eh, ktorej súčasťou je aj Kolumbia. Ďalej bolo vyjadrené celkové uspokojenie z dohody medzi EÚ, Mexikom a Čile ohľadom e, aktualizácie e, e, už existujúcich dohovod, ktoré existujú, existujúcich dohovod s Čile a Mexikom. Takisto bolo vyjadrené odhodlanie plne presadiť asociačnú dohodu so Strednou Amerikou a Eh, dohodu o voľnom obchode s Čile a Peru. No a čo sa týka druhého piliera našich eh, rokovaní, eh, hovorili sme o projektoch, programoch spolupráce na biregionálnej úrovni. Hovorilo sa, boli teda oznámené alebo podpísané priamo na samite Hovorilo sa o bezprostrednej podpore malých a stredne veľkých podnikov, o rozvíjaní fyzickej infraštruktúry, o, dodávke vody a, a ďalšej, vybudovaní ďalšej infraštruktúry. V podstate e, vyčíslené je to 700 miliónov eur. E, e, to je číslo, ktoré predstavuje záväzky vyjadrené EÚ komisia prezentovala aj nový mechanizmus pomoci, ktorý by e, zblížil EÚ s tými e, e, rozvinutejšími partnermi v oblasti Karibiku a Latinskej Ameriky a boli by to tzv. triangulárne dohody podpory, e, že EÚ a silnejšia, silnejšia štát celaku by pomohol menej rozvinutému členovi. Teda boli by nasadené nielen e, finančné zdroje, ale aj e, technická pomoc, expertíza, aby sa dosiahol čo najlepší výsledok v tých krajinách, ktoré ešte potrebujú uh, veľkú podporu v rozvoji. V tomto duchu boli podpísané dve memoranda o porozumení s Čile a Uruguayom, ktoré sa týkali práve takýchto programov spolupráce. Ďalej bolo vyjadrené uh, potvrdenie účasti krajín Selaku uh, v v, vo výskumných programoch EU e Horizont 2020 a tým sa vlastne otvorila akási nová dimenzia v našich vzájomných vzťahoch. Ako vyjadrenie podpory e, týchto vzťahov obchodných vzťahov aj osobných vzťahov bola e, vyhlásená, e, vyhlásený príspevok vo výške 25 miliónov, ktorý má slúžiť na podporu širokopásmovej infraštruktúry. Vlastne mal by byť položený transatlantický optický kábel medzi EÚ a Brazíliou a potom e, z Brazílie, kde by bol úzol, by, bol nadviazaný, by bola nadviazaná sieť späť e, do ostatných krajín. Takže to je prvý e, projekt tohto druhu medzi EÚ a, a e, Latinskou Amerikou. Ďalej, ak hovoríme o piliere, pilieri spolupráce, a, a, a, vedu a výskum, takmer 10 tisíc stážových miest bude k dispozícii pre študentov z Latinskej Ameriky na základe čoho budú môcť títo študenti navštevovať univerzity v EÚ. Ďalších 8,5 milióna eur bude mobilizovaných na účely projektov e, budovania kapacít e, v oblasti školstva v Latinskej Ameriky, predovšetkým e, vysokoškolských subjektov. Ďalej sme hovorili aj o vízovej liberalizácii, zjednodušení vízového styku. O tom sa hovorilo na okraji samitu boli uzavreté 5 eh, takýchto dohvod eh, eh, a s niektorými sa uzavreli počas samitu a s dvoma pred samitom. Vďaka tejto, týmto aktivitám takmer všetky krajiny Selaku budú mať bezvýsový styk na určitý počet rokov z EÚ. Veríme, že aj ďalšie krajiny Selaku E, sa pridajú k už existujúcej skupine e, krajín, ktorí požívajú takéto vízové zvýhodnenie. E, to vlastne je prejavom dobrých vzťahov medzi latinskoamerickými orgánmi a orgánmi EÚ a ide o dobrú spoluprácu medzi Európskou zahraničnou službou, komisiou a Európskym parlamentom. A preto sa vám chceme poďakovať tu v EP e za e, e, podporu pri mnohých rokovaniach na úrovni EULAKu. No a napomocné boli aj mnohé bilaterálne kontakty s poslancami a poslankyňami EP európske členské štáty tiež vo veľkej miere podporne sa stávali k cieľom samitu. A to bolo na najvyš dôležité, pretože sme narazili na ústa určité problémy v príprave samitu. E, mnohé súviseli s e, obrovskou rozmanitosťou názorov na mnohé otázky, napríklad na margo e, multilaterálnej agendy, to znamená klimatické zmeny po roku 2015, medzinárodná drogová agenda a išla aj mnohé ďalšie otázky. Predovšetkým to súviselo s, inštitucionálnou, s, e, s inštitucionálnymi slabinami, ktoré má e, SELAK. Musíte si uvedomiť, že je to nová štruktúra, nová, e, nové súbory organizácií, teda nie sú ešte veľmi, veľmi štrukturované a mnohé veci sú tam len dočasné Eh, aj teda eh, to predsedníctvo býva často len dočasné, ktoré často eh, a tým pádom často nemá taký mandát, ktorý by, dodavo, ktorý by dovoloval pokročiť v mnohých otázkach. Z toho titulu EÚ často je postavené pre 33 rôznych stanových, stanovisk. stanovisk Záverom, pán predseda, síce sme spokojní s výsledkom tohto samitu, zároveň e, e, sme si však potvrdili, že ak chceme udržať a posilniť našu úlohu a náš vplyv v regióne Selaku, tak musíme aktívne sa usilovať o prehlbenie bilaterálnych vzťahov. To bolo e, zrejme v tej prípravnej fáze e, vďaka osobnému zasadeniu sa vysokej predstaviteľky podpredsedničky komisie Mogherini E, bolo e, esenciálne pre dosiahnutie výsledkov. Našla si čas na, e, na účasť na samite Selaku v januári a potom na samite Amerik o mesiac neskôr, veľmi napomohlo tomu, aby sa etablovali vzťahy, aby sa vytýčili cesty a to bolo veľmi napomocné pre nás na tej oficiálnej úrovni aby sme sa dopracovali k tým výsledkom, ktoré sú dnes k dispozícii, ako vystupí e, z tohto samitu. No, a cítime sa zaviazaní voči našim partnerom e, v regióne SELAK. E, my vieme, že sú aj mnohí noví aktéry, noví, nové zložky v tom na svete, ktoré, ktoré e, vyvíjajú aktivity. Napríklad Čína mala prvé fórum na vysokej úrovni s regionom Selaku. E, takisto aj posunuli sa zásadným spôsobom vzťahy medzi e, USA a Kubou, čiže aj USA už je opäť, tak povediať, na polube. Južná Korea, Rusko tiež aktívnejšie vstupujú do hry. Teda nemôžeme náš vzťah s celakom považovať za automatický a e, nenarušiteľný musíme sa usilovať, máme dobrú základňu, musíme sa snažiť o takú e, viac, e, e, viac úrovňovú štruktúru a viac úrovňové vzťahy. Musíme sa venovať Strednej Amerike, Južnej Amerike, musíme sa venovať aj Karibiku a musíme multilaterálne postupovať v mnohých otázkach, o ktorých som hovoril a ktoré boli preberané na mnohých fórach. Vzhľadom na to, že zdieľame spoločné záujmy napríklad v boji proti e, obchodovaniu s ľuďmi, e, proti obchodovaniu s drogami, e, ďalej v otázkach, ktoré bude riešiť klimatický summit na konci tohto roku. Teda spájajú nás záujmy, spájajú nás E, snaženia a e, ide o to, aby sme posilnili kapacity, ktoré nám dovolia postúpiť v týchto otázkach. Vieme, že tá agenda je diverzifikovaná, ako teda najlepšie naplňať jednotlivé dimenzie. Ekvador e, v súčasnej dobe predseda Selaku, budúci rok to bude Dominikánska republika. Mali sme rokovania s viacerými krajinami Selaku a subregiónmi budú e, a boli e, dva e, stretnutia na vysokej úrovni, takže mali sme stretnutie zo SEKA, krajinami Strednej Amerike a Cariforum to sú krajiny Karibiku a, tie, a mali sme teda aj osobité stretnutia s týmito dvoma konkrétnymi regionami a máme asociačnú dohodu so Strednou Amerikou, máme spoločnú stratégiu EU Karibik a potom máme aj rôzne doplňujúce dohody týkajúce sa bezpečnosti občanov a potom máme samozrejme e, obchodnú oblasť rozpracovanú. Takisto e, pripravujeme e, sa interne na e, pozdvihnutie vzťahov e, smerom na Chile, e, no a čakajú nás ďalšie kroky smerom na Mercosur. Veríme, že budeme aj v tom rovnako úspešní. Okamžite po samite sme mali ďalšie kole rokovaní ohľadom politického dialogu a asociačnej dohody s Kubou a veríme, že sa nám podarí pokročiť výraznou mierou v týchto oblastiach, aby sme dotiahli rámcovú dohodu, aby sme tým pádom e, ako si e, skompletizovali tú sieť dohod, ktorý máme s krajinami Selaku. Verím, že sme teda e, dobre pripravení na to, aby sme ďalej pokračovali v dobre e, našliapnutej spolupráci a chceme teda naplňať tie vytýčené ciele v týchto vzťahoch a dosahovať ich e, takým spôsobom, ktorý môžu prediskutovať ministri na ministerskom zasadnutí v roku 2016, čo bude teda prvým krokom e, k ďalšiemu samitu EÚ Eh, Selak v roku 2017. Ďakujem. Lefler, vamos... Ďakujem pekne, pán Lefler. A teraz začneme s rozprávou. Ako prvý dostane slovo pán Chauregi, predseda tej európskej časti Eurolatu. Ďakujem, pán predsedajúci, aby som v prvom rade pánovi Leflerovi aj pani komisárke a vysoké predstaviteľke pani Mogheriniovej naše poďakovanie, pretože začína nová doba vo vzťahoch s Latinskou Amerikou. Ja chcem tomu veriť. Prichádzame zo zlej situácie, pretože posledné roky sa veľa vecí v Latinskej Amerike z európskej strany neurobilo a som si vedomý, aké sú ťažkosti pri organizovaní a prepojení v takejto organizácii, keď nie je organizácia dobrá Zdieľam vaše názory toho, ako e, je zastúpená Latinská Amerika v Eurolate. Ďakujem vám za vašu prácu. Ja viem, aké náročné je zorganizovať summit, aby to dobre dopadlo, aby tam bolo zastúpenie na najvyššej úrovni, aby tam boli ciele, uznesenia, koordinácia a tak ďalej. Ja si myslím, že tento summit EU-SELAC tieto všetky ciele splnil a preto vám aj ďakujem za to, že ste boli ochotní využiť príležitosť, aby spoločnosť, nie len tá výkonná moc, sa mohli zúčastniť samitu. Ja som mal 3 minúty slávy, len 3 minúty, ale áno, mal som možnosť 3 minúty hovoriť mene všetkých poslancov Eurolato. a Vyjadril som a opísal som našu predchádzajúcu prácu. Ďakujem za to mám štyri otázočky a jednu úvahu. Poprvé, myslím, a správne ste to hovorili, musíme nadviazať na túto prácu a otázka by bola, či by bolo možné urobiť výmenu ponúk s Mercosurom ešte tento rok. Určite jedna z najvýznamnejších vecí bolo, Sice sa to formálne nepovedalo, ale Mercosur po, možno po argentínskych voľbách by sa mohol dostať konečne do fázy dialógu s Európou. Moja otázka je, či bude nejaká takáto výmena ponúk a druhá otázka Ekvador. Ja vidím ťažkosti v dohode s Ekvadorom. Ja som si myslel, že pristúpenie Ekvadoru tej, k tej multilaterálnej dohode uh, tak bolo to zložitejšie, boli tam rôzne colné záležitosti, otázky VTO, možno aj tie ostatné krajiny neboli, neboli alebo nechceli súhlasiť s týmto prístupom e, Ekvádoru, ale Ekvádor túto dohodu s EÚ potrebujem. A Stredná Amerika je priestor, ktorý vyžaduje e, užšiu spoluprácu z našej strany a tento akčný plán je veľmi dôležitý a rovnako ako treba nadviazať s týmto summitom, aby to strategické prepojenie alebo aliancia tých veľkých supranárodných mocností, aby bolo vidno, že Latinská Amerika a Európa majú veľa spoločného. A vzhľadom na parížský a newyorský summit e, zo septembra a vzhľadom na rozvojové ciele po roku 2015 a záverom, ak dovolíte, by som sa podelil so svojim polutovaním s bodom 20 záverov tohto samitu. Ja osobne som predsedovi Európskej rady e, postupil e, moju informáciu alebo môj prístup a polutovanie, pretože podľa mňa tento odsek e, neodráža skutočnosť, len čiastočne zachytáva situáciu vo Venezuele, ale vôbec neopisuje patrične európske stanovisko. To je môj pocit a ja keď som toto, tento odsek písal, tak vôbec, alebo tak, ako je um, zadefinovaný a sformulovaný tento odsek, tak to vôbec nezachytáva stanovisko Európanov k tomu, čo sa deje vo Venezuele. Ja to čiastočne môžem pochopiť, Chápem, aké sú obmedzenia a aký pragmatizmus takéto sa mi tí vyžadujú, ale myslím, že by bolo bývalo lepšie, keby sa v tomto bode radšej nič nepovedalo alebo nedávať len verziu jednej časti alebo len jednej zložky z celaku. A navyše pán Tusk vo svojich vystúpeniach v tlači e, nedal expresívnejšie, jasnejšie, výraznejšie stanovisko EÚ. A touto sťažnosťou som len chcel povedať, pán Leffler, aby ste nám pomohli, aby parlamentná delegácia mohla byť prijatá vo Venezuele. Je to naše želanie. Snažíme sa o to. Vieme, že je to veľmi ťažké. Videli sme to polutovania hodné vystúpenie, keď brazilskí poslanci sa nemohli dostať do Karakasu, ale dobrou správou je, že 6. decembra sú zvolené voľby vo Venezuele a ak by sme ich mohli podporiť, aby boli skutočne tieto voľby slobodné a aby rešpektovali e, venezuelskú legislatívu a demokraciu, tak to by bol dobrý krok vpred a dobrý krok smerom e, v spolupráci EÚ s touto krajinou. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pán Chauregi a teraz pán Mian Mon. Ďakujem pán predsedajúci a ďakujem pánovi Lefflerovi za jeho prítomnosť a že prišiel nás informovať o záveroch samitu. Ja by som sa ospravedlnilo, že na ovocom nemohol byť prítomný. Oceňujem oživenie vzťahov medzi EÚ a Latinskou Amerikou, tak ako ich zastupuje SELAK. Toto úsilie bolo potrebné, vy ste to správne zadefinovali. A veľmi súhlasím s tým kontextom. Máme USA, ktoré sú znovu na scéne po e, tom samite e, e, v New Yorku a po znovu nadviazaní vzťahov s Kubou a potom tie vzťahy medzi Latinskou Amerikou a Čínou. Nemôžeme si dovoliť ten luxus, že necháme bokom vzťahy Latinská Amerika a Čína a navyše sú to krajiny, s ktorými máme také napojenia. My, Španieli, samozrejme, týchto vzťahov máme veľa. Pokrvné vzťahy, jazykové, kultúrne, číne. Máme spoločné vízie, hodnoty ako ľudská dôstojnosť a podobne. A to by sa malo vyjadriť aj v finálnom komunike a aj v tých výzvach, ktoré nás čakajú, pretože Latinská Amerika môže byť veľmi významným partnerom na celosvetovej úrovni pri riešení globálnych víziev, ktoré vyzvedujú aj globálne odpovede. A toto všetko robí cestou dialogu a koordinácie, tak Selag je na to veľmi užitočné fórum Správne ste, pán Leffler, zdôraznili a ja by som dva body ešte e, vypichol a síce, že parlament veľa pracoval na zrušení vízovej povinnosti s Peru a Kolumbiou. Bol to náš záväzok, záväzok viacerých europoslancov v minulom volebnom období a nakoniec sa to mohlo zrealizovať. O, to je veľmi dobrá správa a tiež uspokojenie pre mnohých europoslancov, ktorí sú aj prítomní tu v sále. A veľmi dôležité je prehlbenie vzťahov nielen s Čile, ale aj s Mexikom. Poznáte veľmi dobré kontext, e, rokovanie TTIP z USA, uzatvorili sme e, Z dohodu s Kanadou a teraz tie dohody e, s Mexikom sú zastaralé a teraz hovoríme o možnosti dohod o voľnom obchode a potom dohody nafta a tak ďalej. Preto je dobrá správa, e, že sa urobí pokrok s touto oblasťou, s Mercosurom, hoci je to o dosť zložitejšie. Rád by som vám pogratuloval k tej myšlienke, ktorá podľa mňa pomôže zabezpečiť kontinuitu prác v Selaku, že každé dva roky, teda ten rok, keď nebude sami, tak bude stretnutie ministrov zahraničných vecí. To zabezpečí kontinuálny dialog na najvyššej úrovni a podľa mňa je to veľmi šťastné riešenie. To je všetko. Ďakujem vám ešte raz, že ste tu dnes medzi nami a tiež vám gratulujeme k výsledkom vašej práce. Ďakujem a teraz pán de Grandes. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem, pán Lefler za to, že ste vystúpili dnes pred nami. Budem sa snažiť nezopakovať to, čo už povedali predrečníci, hoci v niektorom prípade jednoducho tomu nezabránim. Politické vyhlásenie, aj bruselské vyhlásenie je dosť kompletné a ja vôbec nie som frustrovaný. Ja si myslím, že sme tam zaznamenali veľký pokrok v mnohých bodoch, mnohé inovácie toho procesu za posledných 16 rokov. Nejde už len o vyhlásenie, ale je tam aj vidno odvahu a ochotu ísť do hĺbky a zaviazať sa k niečomu a to je podľa mňa jasný údaj toho, alebo poukazuje to jasne na to, že tieto vzťahy sa môžu ďalej rozvíjať. Samozrejme sú tam veci, ktoré na, u nás vyvolávajú e, radosť, iné menej. My, politici, ktorí sme už dlhšie, vieme, aké je ťažké na diplomatickom poli sa venovať e, do detailu takým podstatným otázkam bez toho, aby e, nedošlo k nejakému vzájomnému nejaké vzájomnej úražke či niečomu podobnému. Tiež je veľmi pozitívne, keď hovoríme o novej dobe vo vzťahoch s Kubou, v predchádzajúcom vystúpení ste niečo spomenuli, ktoré, čo ja rád citujem, a síce, že musíme byť vyzbrojení trpezlivosťou. Áno, bude to dlhý proces, beh na dlhé trate, vyžaduje veľa citlivosti, ale čo je podstatné, začalo sa s ním. A myslím, že všetci majú ten pocit, že už tento proces je nezvratný a uvidíme, ako sa bude vyvíjať a ako sa rozoberú tie detaily, ale zatiaľ nikto nehovorí a nikto nepoužíva ani ten termín, ktorý možno niektorí použili, a síce zasahovanie do vnútorných vecí. A nie, že by Kuba bola urobila niečo špeciálne, ale možno už teraz je pre nich zaujímavé, že e, iní urobili krok vpred a teraz e, je myslím dobre, že táto situácia je nezvratná, že sa ide dobrým smerom a je to veľmi pozitívne, že sa vstúpilo do tejto dynamiky a je to pozitívne aj pre vzťahy EÚ, Latinská Amerika. Tiež je pravda, že bude potrebné vedomo počkať na výsledky tohto procesu čo je pozitívne a tiež nikoho neobvinujeme z zasahovania, e, že došlo k tomu dialógu, k mierovému dialógu o miery. Treba podporiť túto situáciu, ktorá je naozaj výnimočná. Nezabúdajme, že je to 50 rokov procesu s gerilou FARC. Je to interná situácia, ale demokratický štát jednoducho nemôže legitimizovať existenciu takéto situácie. Aj samotný kolumbijský ľud si myslím, že treba konečne túto situáciu ukončiť. Veľa sa o tom diskutuje otázka beztrestnosti, ako sa to vyrieši, ako sa dopracujeme na záver, ale všetci sa zhodneme na tom, že je možné a vhodné o tom hovoriť na politickej úrovni. Ja s pánom Chauregim súhlasím, obaja sme v demokracii zažili, on bol podpredsedom a ja som bol hovorcom eh, ľudovej strany v Španielsku. A prečo ten strach? ktorý tu je stále prítomný, hovoriť o Venezuele. Vôbec to nie je v programe. Vári si všetci neuvedomujú, že, sa tam dochá, že tam dochádza k veciam, ktoré sa nedajú ani len kvalifikovať. A ak si niekto myslí, že tam e, k ničomu nedochádza, tak to je skutočne menšinový pocit. Väčšina tohto parlamentu, drvivá väčšina, sa vyjadrila a veľmi jasne že v Venezuele sa dejú naozaj vážne veci a možno diplomaticky ten bod 20 sa napísal tak, ako sa napísal. To je naozaj frustrujúce. Z už akéhokoľvek dôvodu nebolo možné ani urobiť vyhlásenie, ktoré by nebolo také zvláštne, aby to nebolo skutočne, no skutočne, to je, vyzeralo to skoro ako vtip, a ako je možné, že takáto téma sa opísala takýmto veľmi obmedzeným alebo reštriktívnym jazykom. A to je naozaj frustrujúce. To, čo hovorí pán Chavregi, žiadali sme určité veci a žiaľ, včera boli zvolané voľby, myslím, na 6. december, ak sa nemýlim Mm, je to konečne priestor slobody. Samozrejme nemôžeme e, spochybňovať legitimnosť Madurovho režimu a aj tie voľby budú možnosťou na potvrdenie tej legitimnosti. Ale to, čo sa tam deje, e, tak to len ťažko môžeme my v EÚ našimi hodnotami potvrdiť ako demokratické hodnoty. Je tam naozaj určitý problém. Opakujem znovu tú frustráciu z toho, že akým spôsobom bol naformulovaný bod 20 záveru samitu. A teraz otázka ekológie, a to sa týka, táto problematika veľmi Latinskej Ameriky a ten stred práv na využitie vlastníctva a frontálnej opozície niektorých menšín, ktoré si myslia, že je to bojové pole, kde e, štát využíva alebo zneužíva svoje právo ťažby prírodných surovín. A je to aj vo vyhlásení E, ani v tomto bode sa nešlo do detailov, do detailov o tej kolízii, o tom konflikte záujmov štátov pri využívaní vlastných prírodných zdrojov a potom aj rešpektovanie legislatívy aj e, rešpektovanie EU legislatívy. Urobila sa to len veľmi skromne vo vyjadrení. Ostatné veci sa splnili. Samozrejme, nemôžeme nikdy čakať, že e, sa splní všetko, všetky želania, to je nemožné a ostáva nám len si želať, že tieto regionálne stretnutia raz za dva roky sa budú rozvíjať. Čo je jasné a čo nie je dostatočne zachytené v tom dokumente, zažívame také schizofrenické obdobie, pokiaľ ide o vzťahy Pacifiku, Atlantiku, EÚ a Atlantizmus, tak ako ho chápeme v tom najpozitívnejšom aspekte, je veľmi dôležitý a treba doň zarátať aj Latinskú Ameriku. Teraz končia práce v prieplave, budú nové príležitosti. Keď už imigrácia sa možno chápe v tejto oblasti viac pozitívne ako negatívne, možno nejaké jednodenné stretnutie nie je možné, ale bol by som rád, keby sa do budúcnosti e, s tým uvažovalo. Ďakujem vám za vašu prítomnosť aj za vaše slova. Ďakujem, pán De Grandes, a ja som tiež požiadal o slovo. Aj ja som požiadal o slovo nie ako podpredseda výboru, ale ako člen skupiny GUE v Európskom parlamente. Aj my sme s veľkým uspokojením eh, konštatujeme, eh, že došlo k druhému samitu SILAK. Ide o normalizáciu vzťahov v geopolitickej oblasti, má to súvis s mm, regionálnou integráciou, umožňuje to e, predchádzať vojnám, silnej konfrontácii, ktorá e, ťaží e, tento kontinent už dlhšiu dobu. Samozrejme, máme určité politické rozdiely. Nevždy máme totožný názor na to, ako vnímať politickú realitu. Väčšina politických skupín EP e, sa dopúšťajú rovnaké chyby, ako kedysi vo vzťahu ku Kube. Pán de Grandes e, hovoril e, o zasahovaní a Kuba neustúpila, kým sa s ňou nezačali zaukázať ako s rovnocenným partnerom. A teraz z ničoho nič Washington začína inak pristupovať ku Kube. Boli tu aj ďalší, ktorí e, veľmi e, e, útočili proti Venezuele, predtým rovnako útočili proti Kube a teraz na Kubu zabudli. Domnievam sa, že v otázke Kuby my, obyvateľia Kuby, máme s touto krajinou, obyvateľe Španielska máme vzťah k tejto krajine, ktorý treba rešpektovať. Snažím sa k tomu pristupovať nie z ideologického hľadiska, ale e, snažím sa rešpektovať názory a stanoviska iných ľudí. Nevždy sa mi to darí, ale aspoň sa o to usilujem. A e, pokiaľ ide o situáciu, situáciu e, vo Venezuele, nemôžete porovnovať túto situáciu s tým, čo sa dialo v Kolumbii alebo v Hondurase. Keď robíte takéto vyhlásenia, musíte sa uistiť, že e, rešpektujete opačnú stranu a vy nevždy vyjadrujete tako, takýto rešpekt e, voči legitimne zvolenej venezuelskej vláde. Vieme, že existujú určité regionálne organizácie a orgány e, stále to opakujem, keď hovorím s príslušnými delegáciami a mm, stanovisko väčšiny mm, politických skupín neozrkadľuje e, menšinové stanovisko GUE a zelených. A e, mm, keďže e, majoritná skupina presadzuje svoje názory, nedarí sa nám dohodnúť sa vzhľadom na väčšinové stanovisko únie a ďalší podpredseda povedal, že si nepraje spoločné vyhlásenie, pretože nechce zasahovať do vnútorných záležitostí jednotlivých štátov. Tam eh, bol takýto odkaz a súviselo to s eh, voľbami v národné zhromaždenie. Takisto aj v prípade Venezuele. Venezueli mm, šíre sa tu eh, klamstvo o tom, že tam nechcú organizovať voľby. Opakujem, že teší nás, že e, v Bruseli sa konal summit, ale ak sa pozrieme na bod 20, kde sa odmietajú e, jednostranné opatrenia, ktoré majú extra teritoriálny účinok a sú v rozpore e, s medzinárodným právom. Naša politická skupina s tým súhlasila a náš zástupca chápal, že treba sa dohodnúť s ostatnými stranami, s opačnou stranou, a nie zasahovať, pretože práve e, o to by to potom v tom prípade išlo. A napokon nie sme proti ceste e, mm, do, Venezuelu, do Venezueli, ale e, namiesto toho, aby sa hľadalo riešenie, mm, potom tam bola snaha mm, preferovať iba jednu stranu a, a ak ak nerešpektujete e, voľby stanovisko e, vlády, potom musíte e, naozaj postupovať veľmi, veľmi obozretne. Ďakujem. Pekne vám slovo. Ďakujem pekne, ctení poslanci, za vaše postrehy, pripomienky, otázky. Dovolte, aby som sa iba stručne viedril a reagoval na ne. Samozrejme, pán kolega, nemusíte byť príliš e, e, skromný ohľadom e, troch minút slavy. To boli tri slavné minúty. Išlo o veľmi e, koncentrované poslania, veľmi efektívne ste využili e, pridelený vám čas. Ďakujeme vám nejednoduché e, e, si poradiť a riadiť e, takým zložitým stretnutím, keď máme nebytý program a sú tam viacerí rečníci. A mali ste k dispozícii iba 3 minúty a skvele ste ich využili. Dúfame po ministerskej schôdzi, ktorú mala e, komisárka Malstrom e, s krinem Mercosur, že sa nám e, koncom tohto roka podarí zabezpečiť výmenu zastúpení a posunúť rokovania s Mercosurom. Ministri a pani komisárka uložili nám preveriť e, všetky potrebné podmienky, nie však to, či dôjde k takéto výmene zastúpení. Myslím si, že úloha bola jednoznačná pre všetky strany. E, sme radi konstatovali, že krajiny Mercosur spoločne verejne zopakovali svoju podporu e, tejto myšlienke, že e, o tom e, budú jednotne vyjednovať. Zopakovali sme my, že máme mandát na to, aby sme dojednali dohodu medzi EÚ a Mercosurom a pokiaľ rada, rada nezmení tento mandát, pokiaľ to isté neznačí Mercosur, o to sa budeme usilovať. usilovať a sme presvedčení, že dohoda medzi Úniou a Mercosurom, medzi jednotlivými regiónmi a organizáciami je e, v najlepšom záujme e, oboch stran. V Ekvadori je naozaj náročná situácia a Ekvador požiadal VTO o povolenie e, uplatniť určité ochranné opatrenia a my sme povinni položiť e, viacero otázky predstaviteľom Ekvadoru, pokiaľ ide o rozsah týchto e, zabezpečujúcich opatrení. Viem, že to spôsobuje znepokojenie v Kolumbii a v Peru. Ako e, viete, Kolumbia a Peru musia schváliť výsledky rokovania medzi Úniou a Ekvadorom a až potom sa pripojuje k viacstrannej dohode a sme presvedčení, že predstaviteľe Ekvadoru e, urobia maximum e, na to, aby tento proces nebol podkopaný, aby e, došlo k integrácii prezident Koreje počas samitu zopakoval, že on, jeho vláda a krajina majú záujem o také dokonanie na prospech dlhodobého hospodárskeho rozvoja dalo by sa hovoriť veľmi veľa o spolupráci s, so Strednou Amerikou. Budeme mať príležitosť sa k tomu vrátiť. Máme dôležité programy so všetkými krajinami e, e, Strednej Ameriky, vrátanie regionálnej úrovni. Úrovne existujú určité institucionálne nedostatky, ktoré treba prekonať, ale veľmi nás uistilo to, že E, e, krajiny tohto regiónu nás uistili e, o svojej podpore počas osobitného stretnutia s ich vedúcimi predstaviteľmi. Záležitosť, teda aby som potvrdil, čo povedal pán Minian Mon ohľadom odburovania vizovej povinnosti s tým, aby sme e, umožnili intenzívnejšie kontakty a že by to malo ešte symbolický e, význam z hľadiska našej podpory otvorenosti. Je to dôležité pre Kolumbiu a Peru, je to nemenej dôležité pre 5 e, krajín karibského regiónu a dúfam, že počas nasledujúcich rokov sa nám podaria obdobné kroky voči zvyšným krajinám Karibiku a ešte tomu malému počtu krajín Latinskej Ameriky, ktoré e, majú e, e, vízový režim voči nám, alebo voči ktorým my máme vízový režim. Ide o slobodu pohybu ľudí. Treba zohľadniť statistiku o nezakonnom vstupe, o prekročení povoleného pobytu ale e, všeobecné trendy, e, e, štatistické trendy sú pozitívne voči všetkým krajinám tohto regiónu, takže môžeme s istotou sa dívať do budúcnosti. A plne súhlasím s tým, že je dôležité pozdvihnúť dohody s Čile a s Mexikom. To boli prvé asociačné dohody pre zložku o voľnom obchode, ktoré sme vydali s krajinami Latinskej Ameriky. Osvedčili sa ale už majú 15 rokov. To znamená, že o nich sme rokovali pred 20 rokmi. Ak sa pozrieme e, e, na to, ako vyzerali Čile a Mexiko pred 20 rokmi a na Európsku úniu pred 20 rokmi, uvedomíme si, že svet e, sa nezastavil. To znamená, že musíme aj my ambiciozne sa snažiť aktualizovať tieto dohody, aby sme odzrkadlili aj nové skutočnosti našich vzťahov a súvislostí neposlednej mere aj v súvislosti so Severnou Amerikou, pokiaľ hovoríme o Mexiku. A veľmi nám e, záleží e, na ďalšom napredovaní a pripravujeme viaceré prvky e, vrátane negociačného mandátu pre rokovanie s Mexikom a pripravujeme spoločnú analýzu aj vo vzťahu k Číle pre nasledujúce obdobie. chápem znepokojenie, ktoré e, vyjadrili viacerí z vás e, ohľadom Venezuely. Čo však môžem e, tu potvrdiť je, že išlo o regionálny summit, na ktorom sa riešili regionálne problémy. Ak si pozriete závery s výnimkou kolumbijského mierového procesu a Ehm, e, e, e, toho, že sme zobrali do domy otvorenia dialogu medzi Washingtonom a Havanou. Sotva spomíname akékoľvek bilaterálne záležitosti zo strany celáku. Bolo očividné, že títo krajiny chcú to ponechať na regionálnej úrovni, aby sme sa venovali problematike, ktorá ich znepokojuje ako celok. Čo znamenalo, že musíme vyhodnotiť skôr či neskôr, či e, chceme konsolidovať maximálny počet prvkov e, súhlasných alebo konvergujúcich e, pohľadov alebo snahy podporiť spoluprácu bez toho, aby sme presne vyjadrovali všetko, čo nás znepokojuje v každej záležitosti. Alebo v opačnom prípade je tu riziko, že sa nám nepodarí e, dohodnúť sa na nejakom záverečnom texte. A podľa e, e, vyhodnotenia sme dospeli k názoru, že je lepšie mať dokument, ktorý vyjadruje celkový stav regionálnej spolupráce Chcem zdôrazniť, keď e, porovnáte odsek 20 e, s ohľadom Venezuely s predchádzajúcim odsekom, ktorý pojednáva o obdobnej situácii, teda extrateritoriálnych opatreniach vo vzťahu ku Kube, zistíte, že medzi nimi sú značné rozdiely. Predchádzajúci odsek svedčí o určitej konvergencii e, e, hľadov medzi e, Úniou a krajinami celák, ale v odseku 20 Únia berie na vedomie stanovisko celaku, ale je to stále stanovisko celaku. Počas samotných rokovaní, počas schôdzí, vedúci predstavitelia mali možnosť vyjadrovať sa slobodnejšie a podrobnejšie. E, pokiaľ ide o to, čo ich znepokojuje, hovoriť o svojich ambíciách, nádejoch e, ohľadom konkrétnej situácii e, v Európe a Latinskej Amerike a Karibiku. A teda mali tú možnosť a ju využili. Môžem vás ubezpečiť, že stanovisko únie a vedúcich predstaviteľov našich inštitúcií, e, našich dvoch predsedov a HVP ohľadom situácie vo Venezueli sa nezmenili. E, o tom sme hovorili v parlamente už viackrát, naj, e, naposledy v marci, o tom sme sa vyjadrovali vo viacerých vyhlaseniach. Vyjadrovali sme značné znepokojenie ohľadom sociálno-ekonomickej degradácie a politickej polarizácie. A e, dôrazne sme e, vyzývali na obnovenie dialogu medzi vládou a opozíciou bez predbežných podmienok a bez e, vylúčenia kohokoľvek. Vyzvali sme na respektovanie ústavného zriadenia a volebného procesu. A v tejto súvislosti vítame vyhlásenie, teda mm, vypísanie e, voleb 6. decembra. E, sme presvedčení, že to predstavuje najlepšiu cestu, e, ktorá umožní venezuálským obyvateľom e, dosiahnuť pokrok, obnoviť e, vnútroštátny kompromis a e, viedriť jasnú predstavu o tom, ako si predstavujú svoju budúcnosť. To znamená nepochybne, že volebný proces a voľby musia byť náležite pripravené z hľadiska transparentnosti, E, musia umožniť všetkým e, e, aktérom, všetkým vedúcim predstaviteľom politických strán, vrátane všetkých opozičných strán, slobodne sa zúčastňovať na tomto procese a za súčasnej situácie je to, poviem tak, je to komplikované. A preto práve venezuelské úrady sú povinné zabezpečiť, E, e, napredovanie v otázke ústavných procesov, aby sa to realizovalo e, slobodne, transparentne, aby demokratický proces zohral svoju úlohu bez akýchkoľvek medzení. Viackrát sme naznačovali venezuelským úradom, a našim regionálnym partnerom, že sme pripravení podporiť takýto proces. A to tak, e, ako to dokážu najlepšie definovať samotní venezuelskí predstavitelia a venezuelský ľud. Viete, e, e, že na to, aby Európska únia vyslala svojich volebných pozorovateľov, musíme dostať oficiálne pozvanie od e, volebnej komisie tej ktorej krajiny. E, takéto pozvanie v prípade Venezuely sme nedostali. Ani organizácia e, amerických štátov to tiež nedostala. Máme dialog z UNASO, aby sme zistili, či bude možné podporiť úsilie tejto organizácie v tomto smere a sme otvorení e, voči tomu, e, ako by sme vedeli priamo podporiť e, takéto pozorovania, ak si to budú prijať všetci zainteresovaní. A napokon napos... posledné slovo ohľadom Kuby. Myslím si, že aj v minulosti, ani teraz sme nezabudali na Kubu. Máme Mm, zvyk e, držať sa určitých e, e, zásad a dlhodobého prístupu. Súčasné rokovanie s Kubou sa začali pripravovať viac ako pred 5 rokmi. Trvalo to na strane Únie a na strane Kuby, kým sme to rozbehli. Pokračujeme v nich s rovnakým cieľom ako vždy aby sme zistili, ako dokážeme nabadať k reformám a modernizácii eh, na Kube. Či už ide o politickú, ekonomickú alebo sociálnu modernizáciu, aby to prospelo eh, eh, kubanskému ľudu. Toto je náš cieľ. Nie je jednoduché ho naplniť, nedokážeme to urobiť zo dňa na deň, ale domnievame sa, že ten proces, ktorým sa zapodívame, ponúka najlepšie e, možnosti pre Európsku úniu, ako podporiť základné hodnoty, e, ktorými sa riadíme aj vo vzťahu s Kubou e, ako dôležitým partnerom únie v Latinskej Amerike a v Karibiku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Leffler, za vaše uvedenie aj za odpovede na otázky Ďakujem pánovi Chauregimu aj všetkým europoslancom, že sme viedli v takejto komplikovanej téme, viedli takú zaujímavú a pokojnú rozpravu. Ďakujem všetkým, ďakujem aj tlmočníkom a uzatváram dnešnú schôdzu.